zasadnutí našich dvoch výborov. Výbor Envy od začiatku považoval platformu viacerých zúčastnených strán za dôležitý nástroj e, presadzovania e, cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. E, v oktobri by mala byť na túto prijatá E, správa. Ciele e, trvalo udržateľného rozvoja sa prelinajú všetkými vrstvami e, spoločnosti a je teraz úloha prejsť eh, a urychliť prechod k zelenému rozvoju do roku 2030. Náš výbor eh, prejavil veľkú, eh, veľký záujem o podporu týchto cieľov a ich presadzovaní na úrovni EÚ. Zaujíma nás, kedy komisia vydá svoj reflection paper a takisto svoje oznámenie o Parížskej dohode a o e, materiáli e, o dohode, ktorá sa má dosiahnuť. E, pre vysok politické fórum na vysokej úrovni je takisto dôležitým fórum a verím, že komisia sa k tomu dnes vyjadri. E, teraz by som chcela privítať pani Lindu McEwen, ktorá bude predseda tejto časti zasadnutia. Ďakujem pani predsednička, e, ďakujem vám za to, že ste nás pozvali na toto spoločné zasadnutie. Náš výbor pracuje na cieľoch trvalo udržateľného e, rozvoja. Zúčastnili sme sa od roku 2015 na viacerých zasadnutiach v New Yorku a to znamená, že táto iniciatíva bude mať v septembri tretie výročie. E, Európska únia sa veľmi zasadzovala o prijatie tejto dohody v New Yorku. Je mimoriadne dôležité, že Náš výbor e, pracoval na externých aspektoch e, implementácie týchto cieľov a bol dosiahnutý nový konsenzus o rozvoji a o príslušných nástrojoch. Európska únia je vedúcou silou pri presadzovaní cieľov SDE ako celku pretože príliš veľa ministerstiev ešte stále je, e, proste, že je to stále nie celkom ucelená iniciatíva, pretože ľudia e, si neuvedomujú celkom, že SDK, SDG sa týkajú našej spoločnej jednej planety a že nesmie byť táto agenda rozkuskovaná medzi rôzne ministerstva, že sa, musíme, že sa k nej musí pristupovať um, uceleným spôsobom. Na to sú potrebné informácie od expertov, od Európskej komisie. Zaujíma nás, aké prípravy boli urobené uh, pred júlom 2019, kedy Európska únia podá správu o tom, ako sa v jej rámci uplatňujú SD, G Bude musieť hovoriť v tejto správe tak o interných, ako aj o externých aspektoch. Pre parlament toto načasovanie nie je veľmi vhodné, pretože v maji eh, po voľbách eh, dôjde k tvorbe nového parlamentu, ktorý bude ustanovený v júni, čiže bude veľmi ťažké eh, určiť parlamentné zastúpenie, takže bude potrebné, aby sme e, využili zostávajúce obdobie na to, aby sme my ako parlament tlačili na e, prípravy na toto podujatie. Niektorí z prítomných e, tu na, na tomto rokovaní sa zapoja ako rečníci. V prvom rade by sme mali vystupovať ako zastupcovia e, platformy viacerých zúčastnených strán. Budeme tam my, bude tam generálny tajomník komisie, ktorý by nám mal povedať, ako sa bude rokovať a informovať o interných a externých aspektoch. Potom e, DG Devko e, takisto podá správu. Začneme najprv našim hostom z platformy viacerých zainteresovaných strán. Ehm, no. Hediger from the... Ehm, ehm, neviem, že či eh, sa či, pr- prosím vás, aby ste nám teda povedali, čo je vlastne táto platforma viacerých e, zúčastnených strán a akým spôsobom je zapojená do činnosti EÚ. Ďakujem veľmi pekne. E, volám sa Patricia Haltiger, ja budem hovoriť ako prvá. A chcela by som teda povedať o tom, my sa podelíme o, o e, informácie o tejto platforme. E, platforma viacerých zúčastnených strán bola vytvorená na prvom zasadnutí v, decem- e, v septembri minulého roka. Platforma predstavuje expertnú skupinu komisie máme dva orgány. Je to samotná platforma, to je ten segment na vysokej úrovni a potom máme riadiaci výbor, e, ktorého členmi sme my traja, vykonávame tú každodennú prácu. Sme rozdelení na niekoľko podskupín vzhľadom na širokú škálu otázok, ktoré chceme riešiť. V súčasnosti sa zameriavame na jednu konkrétnu úlohu, to je mandát, ale nie len na to. Naša platforma e, prispieva takisto k príprave e, Reflection Paper komisie, ktorý bude uverejnený koncom tohto roka. E, máme aj výbor, redakčný výbor, a chcela by som poinformovať o niektorých aspektoch našej práce. E, pracujeme aj na, vyprac- aj na e, záverečných, aj, aj, aj na konečných záveroch, ktoré budú predstavené v oktobri. Máme tri podskupiny e, a vypracovali sme už správu o viacročnom finančnom rámci a o tom, aký, ako by mal vyzerať budúci e, viacročný finančný rámec. Ehm, takisto pracujeme e, na problematika malých a stredných podnikov, občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, e, Obci. To znamená, že sú to viaceré strany, ktoré sa takýmto spôsobom stretávajú a rokujú. Je veľmi dôležité, aby predstavitelia týchto jednotlivých sfér sa stretli v jednej miestnosti a rokovali o otázkach. Tento proces je veľmi dôležitý a predstavuje akési otvorenie dverí viacerými smermi. Je potrebné spoločne pracovať na spoločných riešeniach. E, pokiaľ ide o prezentáciu súčasnej e, činnosti, e, predbež, ide len o predbežné odporúčania, pretože platforma svoje odporúčania príjme až v oktobri a to je dôvod, pre ktorý zdôrazňujem, že v zásade hovoríme o stále prebiehajúcej práci. Súčasne, v súčasnosti ehm, by mala byť táto správa rozdelená na 5 okruhov. O jednotlivých okruhoch budeme hovoriť spolu s kolegami. Ja teraz poviem o prvej, kap- prvej kapitole, ktorou je vízia. E, táto e, zahrňa stratégiu udržateľnej Európy 2020. E, Niektoré kľúčové body tejto kapitoly sú tieto. Na jednej strane hovoríme o tom, ako zabezpečiť, aby sa e, ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 stali súčasťou európskeho narratívu a aby sme tento rámec využili na to, aby sme ľuďom ukázali e, perspektívu. Zároveň treba zabezpečiť, aby sme všetci chápali naliehavosť riešenia e, pre Európsku úniu. Snažíme sa e, zasadiť ciele trvalo udržateľného rozvoja do európskeho kontextu. Okrem toho e, si treba uvedomiť, že to nie je agenda pre rozvojové krajiny, je to aj naša agenda. Preto zdôrazňujeme práve európsky kontext. E, nebudem hovoriť o všetkých výzvach, ktorým čelíme. Keď bude správa vypracovaná, tak sa môžeme na ňu pozrieť, ale je potrebné sa už teraz dohodnúť, ktoré sú tie výzvy a akým spôsobom ich treba usporiadať e, do jednotlivých priorít. Tá kontextualizácia e, je veľmi dôležitá, o tom som už hovorila. Čo je zaujímavé, je aj zásada, že nikto nesmie zostať pozadu. Toto je pre nás v európskom kontexte na najvyš dôležité, nielen z hľadiska rozvojovej spolupráce. My sa snažíme túto zásadu kontextualizovať aj v našej vnútornej politike v EÚ. Ďalším kľúčovým princípom, ktorý je dosť dôležitý, je posilnenie prepojenia medzi SDK a ľudskými právami. E, sú to dve paralelné e, veci, ale existujú medzi nimi silné prepojenia. Myslíme si, že treba zabezpečiť, aby sa v rámci SDG zdôraznil aspekt ľudských práv. Ďalší kľúčový princíp to je e, politika trvalo udržateľného rozvoja z hľadiska riadenia. O tom budú hovoriť kolegovia. Pre nás je obrovskou výzvou zabezpečiť e, takú, takéto politické riadenie. E, teraz by som sa chcela zmieniť o jednom z týchto kľúčových prvkov a to je zabezpečiť, aby eh, táto stratégia do roku 2030 sa odrazila aj v agende EÚ do roku 2020. My sme vymedzili niekoľko kľúčových prvkov tejto stratégie to znamená, že by mala byť vizioná, e, mala by mať viziu, mala by byť e, realizovateľná a mala by sa zakladať na cestnej mape, ktorá by mala pozostávať z krátkodobých, strednodobých aj dlhodobých cieľov. Mal by tam byť zahrnutý aj mechanizmus financovania, ako aj Eh, mali by sa zohľadniť už v súčasnosti prebiehajúce programy EÚ aj programy, ktoré sa realizujú na miestnej a regionálnej úrovni. E, takisto treba zohľadniť politický cyklus. Stratégia musí byť dlhodobá. E, nemôže sa zakladať iba na našich e, presadzovaných cieľov, ale musíme zahrnúť širšie ciele. Takisto treba používať e, presné monitorovacie nástroje a mechanizmy implementácie SDG a treba takisto e, zohľadniť potrebu transformácie ekonomických a politických modelov, zapojenie aktérov občianskej spoločnosti, e, verejnej správy, samozprávy a takisto treba vyhodnotiť e, pozitívne aspekty platformy viacerých zúčastnených strán a možnosť e, pretransformovať ju na e, udržateľný nástroj aj teda v období do roku 2030. Teraz k druhej kapitole. Na to, aby sme umožnili takúto stratégiu udržateľnosti Európy, nedosiahneme nič bez nejakého silnejšieho vodcovstva a budem sa teda sústrediť na to, čo máme v súčasnosti v návrhu, pokiaľ ide o tie vodcovské kapacity, ktoré sa tu snažíme vyjadriť, predovšetkým pokiaľ ide o Európsku komisiu vo vzťahu k Rade a takisto aj k Európskemu parlamentu. A pokiaľ ide o komisiu, my navrhujeme, aby predseda mal tým odhodlaný a spolupracoval so všetkými komisármi. On má byť teda zodpovedný za zoštihlenie týchto cieľov v rámci programov a takisto aj tých medzinárodných dohôd. A toto samozrejme bude obsahovať aj silnú koordináciu naprieč jednotlivými komisijnými službami a my chceme povedať, že skúsenosť možno nie všetkých, ale niektorých tematických skupín, ktoré momentálne pracujú pod záštitou tej platformy, preukázali veľmi pozitívne, pozitívny vývin, pokiaľ ide o prepojenia medzi nielen zainteresovanými skupinami a službami, ale vidíme, že aj naprieč jednotlivými službami je tu veľký apetít na to, aby tu bola koherencia a s cieľom dosiahnuť väčší dosah, dopad. Myslíme si, že predseda komisie by mal naznačiť ďalšie kroky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto e, cieľov v rámci svojho príhovoru o stave Európskej únie, ktorý predniesie pred Európskym parlamentom, takisto by mal aj na Rade pre všeobecné záležitosti informovať o týchto postupoch. To je veľké očakávanie, ktoré očakávanie môžeme mať vyjadrenia o stave únie bez nejakých vyjadrení, pokiaľ ide o pokrok, ktorý sa zaznamenal a bez pohľadu na to, aby sa načetli nové ďalšie kroky. Pokiaľ ide Európsky parlament, ktorý je spolulegislátorom, legislátorom, Istotne zdravý rozum to očakáva, ale je to takisto očakávanie, že by Európsky parlament zabezpečil, aby tieto ciele boli koherentne zoštihlené v jednotlivých legislatívnych zložkách, v jednotlivých výboroch a to je veľká otázka, ako je možné, že ako parlament chcete sa zorganizovať prierezovo ohľadne jednotlivých e, záležitostí, ktoré sa dejú na úrovni týchto výborov, niekedy ich nazývame sila, to je takisto veľká výzva, týka sa to vlád, týka sa to veľkých podnikov, týka sa to komisie. To znamená, treba zabezpečiť kohéziu medzi jednotlivými eh, prácami daných výborov. A je tu takisto očakávanie a právom, možno zúčastnené strany očakávajú od členov parlamentu, aby títo mali pedagogickú a politickú úlohu, pokiaľ ide o výdené v ústretí voličom a aby sa podporovali lokalizácie týchto cieľov, čo to znamená v každodennom živote ľudí, občanov, podnikov a ďalších kľúčových hráčov v rámci spoločnosti. Takisto počítame so silným silnou dynamikou zo strany parlamentu vo vzťahu ku komisii na to, aby sa hľadali ďalšie stimuly, či už ide o vytváranie kapacít, alebo vzájomné vzdelávanie sa, alebo výmenu postupu na to, aby sa podporovali členské štáty, regióny, ako aj tretie krajiny, na to, aby sa implementovali e, tieto ciele na ich patričnej úrovni. Nebudem teraz hovoriť hĺbšie o tom, čo je obsiahnuté v kapitole 2 a možno by som teraz prizval kolegyňu, aby sa venovala ďalšej kapitole. Kolegu, pardon. Áno, ďakujem. Ja tu v rámci kapitoly 3 sa chcem sústrediť na to, ako my vnímame ten sumár nástrojov, ktoré máme. Vidíme to v piatich krokoch. Máme tu predovšetkým stanovenie si politických priorít v rámci európskych inštitúcií a tu máme pocit, že je dôležité, aby udržateľný rozvoj bol centrom budúcich politík a politických usmerení programov a priorít všetkých inštitúcií a takisto tu vidíme aj dôležitý 5-ročný politické, určité 5-ročné politické usmernenie, ktoré by bolo teda poznačené takýmito udržateľnými cieľmi a to je jeden z možných spôsobov, ako realizovať, reagovať na tie výzvy, ktoré sa týkajú agenty 2030 a udržateľných cieľov. To je tá politická koheznosť. A iba ak tieto usmerenia politicky sa budú teda sústrediť na udržateľný rozvoj, bude táto politika riešiteľná. A v tomto kontexte treba zabezpečiť to, aby všetky zúčastnené strany, všetci aktéry boli v dostatočnej miere uvedomeli, to znamená, ide tu o osvetu um, u zamestnancov, štátnych zamestnancov, ako aj politikov. Ďalej tu máme ďalší bod, vidíme tie ciele udržateľného rozvoja, tieto musia byť zaintegrované naprieč celým procesom a toto môže byť zabezpečené tým, že sa urobí lepšia úprava toho politického programu a nezabezpečí sa teda to, aby agenda bola účinná, ale aby sa riešili aj tie výzvy. Dá sa to možno urobiť tým, že sa predovšetkým urobí ten také poz- záväzok, aby tu bol prierezovo využívaný tento prístup v rámci legisla- prípravy legislatívy. A pokiaľ ide o tretí krok, že politická koordinácia, to je tento cyklus, To sa týka zavedenia novej, nového koordinačného cyklu európskeho, a to ešte spomeniem takisto financie, to je zvláštna priesvitka. Otázka je, že ako zabezpečíme financie a finančné stimuly, to znamená, nie je tu iba o zabezpečenie financií, ale aj fiskálnych reforiem a ide tu aj o monitoring zodpovednosti. Podľa nášho názoru potrebujeme robustný, transparentný mechanizmus pre kontrolu a pokiaľ ide o uplatňovanie týchto udržateľných cieľov a ich plnenie, to je jasný rámec indikátorov, ukazovateľov štatistických údajov, to bude teda systém, ktorý zabezpečí zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán. Teraz rýchly pohľad, možno to je malo, nap- malo napísané, ale ten cyklus koordinácie nových politik, ktorý by sme my navrhli, ktorý bude vychádzať, ako už bolo povedané, v rámci takého prierezového prístupu v rámci tej stratégie 2030. To je skutočne ten kľúčový dokument pre všetky druhy politík a to bude informovať tak existujúce politiky a cykly, ktoré máme. Máme európsky semester a hospodárskú správu, ktoré by vlastne mali byť ešte posilnené čo do udržateľnosti a ďalší udržateľný cyklus, ktorý Potom tu máme ešte aj prehľad e, vývinu a bude tu ten proces stanovovania si priory a budú tu takisto aj plány udržateľnosti na európskej úrovni a to povedie k tej národnej úrovni podávania správ a budú tu aj odporúčania pre jednotlivé štáty, to znamená na úrovni členských štátov, možno 4-5 ročný cyklus, Takisto pokiaľ ide o európsky semester, ktorý by bol teda udržateľnejší tým, že by bol doplnený týmto novým cyklom, ale takisto by tu bola aj udržateľnosti, to by bolo priamo tam vstavané. Pokiaľ ide o financie a monitoring, čo je dôležité, je zabezpečiť to, aby parlament zohral dôležitú úlohu v rámci vyčlenovania alebo v rámci toho, aby financie boli udržateľné tak na fiskálnej úrovni, ale to je možno aj aspekt pre členské štáty, ale potrebujeme mať udržateľné verejné financie, v čom sa budeme viac sústrediť teda na súkromný finančný systém, na to, aby boli udržateľné praktiky a podobne. To znamená, Európsky parlament tu je vnímaný ako kolegislátor, ale aj ako parlamentný kontrolór a potom možno na tej pravej strane tohto grafu, ktorý si vyžaduje monitorovací systém naprieč všetkými politikami, teda nielen čo do kvality, ale aj kvantity. Tieto analýzy musia byť Takže teraz to je všetko z mojej strany a slovo znovu dostane kolega, kolegyňa. Takže ten príspevok má takisto aj kapitolu ohľadne tých jednotlivých návrhov politických. Mali sme tu diskusie bohaté ohľadne štruktúr správy verejnej a takisto tu boli aj diskusie ohľadne toho toolboxu, sumáru nástrojov, ale je potrebné, aby sme tu mali ešte konkrétnejšie preukázané to, čo si my myslíme o integrovanom politickom prístupe v rámci tohto tejto kapitole o politických návrhoch by sme chceli zdôrazniť, že to musí sa vynúť celou politikou, tým, že sa, bude sústrediť, sa budeme sústrediť na politické cieľe vo všetkých iniciatívach, aby tie návrhy, ktoré my robíme, neboli vyčerpávajúce. Snažíme sa identifikovať 5 klastrov politických, teda nie oblastí, pretože nechceme zmýšľať v kontexte politických oblastí, ale chceme definovať širšie klastre na základe tých vízie, ktoré sme identifikovali. To znamená, toto sú teda iba príklady, ale my si uvedomujeme, že členské štáty prijali rovnaké postupy v rámci tých správ o plnení tých cieľov a je to vo forme tých klastrov a chceme poukázať na to, prečo v týchto širších klastroch hospodárske, ekonomické a sociálne, to znamená tieto tri dimenzie, môžu byť pokryté integrovanejším spôsobom. Nebudem teraz hovoriť o jednotlivých detailoch, iba sa podelím s vami o tie štyri klastre, ktoré sme my identifikovali na to, aby sme pokázali na ten integrovaný politický prístup vychádzajúc z tých vízie, ktoré sme zanalizovali. To znamená, jeden politický klaster sa sústredí na udržateľnú výrobu a spotrebu. To samozrejme obsahuje aj cyklus hospodárstva, ale netýka sa to teda iba tohoto. A Máme tu aj klaster, ktorý sa nazýva občianská participácia a spoločnosť, kde investujeme do výskumu, pokiaľ ide o zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu, to znamená to taký veľký sociálny klaster. Potom tu máme energiu a energetiku a klímu, to je takisto prepojené s ostatnými politickými oblastiami, má to silné dopady a ten štvrtý sa sústredí na výrobu potravy, na využívanie pôdy. Nie je to obmedzené teda iba na spoločnú ponospodárskú politiku, ale na taký širší systém výroby potravín, pokiaľ ide aj o import, export potravín a spracovanie potravín a posledná je kohezná politika. To sú teda tí, to sú teda tých 5 klastrov, ktoré sme my identifikovali, kde udávame príklady toho alebo odporúčania, ktoré poukazujú na to, ako tieto klastre môžu byť vnímané integrovanejším spôsobom. Nebudem teraz hovoriť o detailoch. Um, uh, a toto je ten náš postup teda. Ďakujem pekne a teraz kapitola 5 nasleduje. No, tu by som rád začal s tým, čo o čom na začiatku hovorila Patricia, po šiestich eh, mesiacoch eh, veľmi intenzívnej práce sa nám podarilo upracovať eh, že to odporúča tí, ktoré budú mať aj čas. Viac ako 260 strán bolo zoskupených s príspevkov členov, aktérov, to odporúčania, pripomienky a tak ďalej. Je to skutočne mimoriadne bohaté a pestré. No a je jasné, že existujú rôzne fázy, sú rôzne veci, ktoré musia byť ďalej objasnené, o ktorých treba ďalej rokovať, ale je jasné, že nám sa podarilo z toho, čo sa nám podarilo zostaviť, je jasné, že okrem tých napätí, ktoré stále existujú, tak eh, tá vôľa ťahať za jeden povraz je oveľa silnejšia. Máme tu skutočne pridanú hodnotu, môžeme zohrávať eh, dôležitú úlohu aj po roku 2019 na to, aby sme zaistili, že bohatstvo, expertíza a základné vedomosti môžu podporiť celú európsku stratégiu SDGs, aby sa pomohlo aj pri tomto mimoriadne náročnom, náročnej snahe o politickú koherentnosť, aby to malo lepší, lepšie a väčšie dopady. No a môžem, nám sa podarilo veľmi úzko spolupracovať s generálnym tajomníkom, generálnym sekretariátom komisie pri eh, vytváraní systému európske ceny za udržateľnosť, tu rôzne kategórie, občianská spoločnosť, podniky a tak ďalej. Je lehota, môžu byť navrhovaní kandidáti do konca septembra. A prvá ceremonia sa uskutoční na jar 2019. No a členovia e, európskych inštitúcií, občianskej spoločnosti a platformiem budú môcť oceniť tých tvorcov, tých, všetkých eh, v Európe a za jej hranicami, ktorí SDG sa eh, menia a prinášajú do každodenného života. SDG sa eh, nemôžu byť len nejakou záležitosťou pre Brusel alebo New York alebo nejaké iné hlavné mesto. Je dôležité, aby sme ukázali, ako sa SDG sa materializujú, zhmotňujú v našej spoločnosti. V neposlednom rade sme za snahu pokračovať v snaha, pokračovať tejto platforme z dôvodov, o ktorých som práve hovoril. Čo sa tam diskutovať? Bola to jasná otázka Fransa Timmermansa v jeho mandáte členov e, platformy, aké sú opatrenia, ktoré účastníci a ktorí navrhujú na to, aby proces SDGs bol viac participatívnejší a inkluzívnejší pre občanov. Ja by som odporúčal vrátiť sa všetkým návrhom, ktoré boli súčasťou tohto veľkého dokumentu. Dúfame, že budeme mať príležitosť o tom viac diskutovať po stretnutí platformy v októbri a možno ďalej ešte 2019, roku 2019, ale to je otázka, čo znamenajú SDGs, čo znamenajú pre občanov, spotrebiteľov, pre mužov a ženy, ktorí pracujú v verejnom sektore. To je spoločná snaha pre nás všetkých. Existuje návrh na, eh, aby sa vznikol Európsky rok venovaný SDGs, či už 2022 eh, alebo 2027. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ako môžeme eh, skupiť nadchádzajúce roky projektu s tým, že udržateľnosť je základným pilierom mieru, prosperity a líderstva vo svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A máte teda niektoré veľmi jasné návrhy a teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi pán Marcel Hárka. No a Ja myslím, že poslanci chcú vedieť, čo sa plánuje, čo plánuje predseda komisie, ako tento reflexný dokument, ako bude vyzerať, kedy príde. Tu nejaký plán, aby sa o tom hovorilo na samite Sibiu v Rumunsku. Je to vec, o ktorej sme v parlamente zatiaľ nehovorili, takže sme veľmi radi, že ste tu, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť vyjadriť sa udržateľný rozvoj je zakotvený v zmluvách a je v centre európskeho projektu. A Európska únia teraz sa je takým priekopníkom v tejto oblasti a komisia chce zaistiť, že to tak aj zostane a že Európska únia bude ďalej zohrávať poprednú úlohu v v rámci udržateľnosti na globálnej úrovni. Komisia pracuje na implementácii agendy 2030 siedmých hlavných prúdoch aktivít. Prvý bol definovaný v oznámení z novembra 2016. To už bolo predložené, o tom sa už aj hovorilo na tomto fóre. V tomto oznámení komisia predložila svoj strategický prístup, kde zohľadňoval mainstreaming cieľov udržateľného rozvoja do priorít komisie používame lepšie regulačné nástroje na to, aby sme tento účel mohli sledovať. A nedávne návrhy komisie na ďalší viacročný finančný rámec hovoria o udržateľnosti v súlade s agendou 2030. A po druhé, sa venujeme úvahám o rozvoji dlhodobejšej vízie a meraní sektorálnych politík po roku 2020. Komisia to robí v rámci svojho reflekčného dokumentu tých úvah, o ktorých ste už hovorili. A čo pripravuje platforma svoj vstup, tak ako na správe informovali ten úvahový dokument, tie úvahy by mali stanoviť politickú víziu podporovať diskusiu ako súčasť širších diskusí o budúcnosti Európy. Toto je súčasťou úvah, čo spustila Junckerová, Junckerová komisia a účelom je tiež informovať ďalšiu komisiu o tom, bude vytvorená koncom budúceho roka. Samozrejme, komisia tiež spolieha na Európsky parlament a čakáva aktívne príspevky. Dúfame, že to bude prijaté do konca roka, tak aby mali dostatočný čas na to, aby tieto úvahy a diskusie boli súčasťou procesu, ktorý povedie k ďalším voľbám v máji 2019. S ohľadom na to, že komisia je presvedčená, že dosiahnutie SDGs si vyžaduje zmenu myslenia nielen verejných orgánov, ale aj aktérov, tak komisia spustila platformu, aby pomohla implementáciu SDGs. Bolo daných 30 členov, ktorí predstavujú peknú rovnováhu všetkých aktérov z rôznych častí spoločnosti. No a Týka sa také internej a externej dimenzie SDGs. Teraz hlavná, hlavná ťažisko práce platformy sú príspevky do platformy, tak ako sme si práve vypočuli. Štvrté, štvrtá skupina aktivít sa týka monitoringu a podávania správ. Komisiu monitoring implementácia agendy 2030 je kľúčovým, kľúčovou súčasťou našej práce pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Komisia podporuje robustný e, proces revízie na globálnej úrovni. To nám umožní evitovať náš prístup a my ho podľa potreby podporujeme prácu politického fara na vysokej úrovni ako politické platformy pre follow-up a revíziu Agenda 2030 a cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni. Na európskej úrovni komisia bude pokračovať monitoringom a revidovaním procesu na ceste k udržateľným cieľom rozvoja v kontexte EU. Tu sem patria pravidelné správy o implementácii agendy 2030 v kontexte EU, HLPF, EU a členské štáty pracujú spoločnú správu v Európskom konsenze o rozvoji, vrátanie dopadu na agendu 2030 v rozvojových krajinách. Bude súčasťou správ HLPF. Takže 4 roky sa budú stretávať, začne to v roku 2019. 2019 rovnako úvahy a diskusie, ktoré budú pokračovať, budú tvoriť dôležitý základ pre podávanie správ. Komisia poskytuje od minulého roka výročnú správu o pokroku EÚ na základe referenčného rámca indikátorov, ktoré pripravil Eurostat, o ktorých hovorí. Piaté aktivy sa týkajú európskej ceny e, za udržateľnosť. O tom už hovorili členovia platformy Túto cenu sme oznámili v ozna- ohlasili v oznámení z 2016. Ide tu mm, prípady iniciatívy, ktoré menia SDGs na konkrétne riešenia a iniciatívy a aktivity. Spustili sme to v júni. Zaujemci môžu vstúpiť do súťaže do 14. septembra. No a komisia by samozrejme bola rada, ak by niektorí z členov a poslancov Európskeho parlamentu propagovala túto aj vo svojich volebných obvodoch. Komisia tiež pripravuje stratégiu a iniciatívu pre skleníkové plyny. Komisia dostala jasný mandát z Európskej rady v marci predložiť túto stratégiu v prvom roku 2019. Komisia chce pokračovať tejto práci a predložiť do septembra tohto roka. Hmm. Komisia by rada vyslala jasný signál našim partnerom počas COP24 v Katoviciach EU, e čo EU plánuje z dlhodobého hľadiska. V tomto kontexte strategická stratégia preverí synergické efekty rôznych stratégií a hlavne agendy 2020 a cieľov udržateľného rozvoja. Parížska dohoda a Agenda 2030 sú vnútorne eh, no prepojené. Hruba eh, stratégia eh, bude koordinovať tak, aby sme vyžili synergické efekty. No a ďalej komisia pracuje na externej dimenzii EU chce zahrávať poprednú úlohu v oblasti udržateľnosti na globálnej úrovni. Chceme byť lídrom v boji proti klimatickým zmen zmenám. No, strategická línia pre EU a identifikujú sa matické miesta Agenda 2030 dohodnutý bol nový konsenzus na to, aby politika EU bola zaradená do agendy 2030 na vysokom politickom fóre. Kde prejavovať a aktivity EÚ tak na domácej aj medzinárodnej úrovni. To budú zohľadňovať komisári Vela a Mimica spolu s delegáciami z Európskeho parlamentu členských štátov a ESVČ príjmu úlohu ambasádorov. Na záver som chcel ešte zdôrazniť, od prijatia agendy 2030 dynamika agendy 2030 bola udržaná mnohé krajiny, podniky a občianská spoločnosť sa sústreďuje na tieto veci a rovnako je jasné tiež, že sú potrebné ďalšie aktivity na to, aby sme dokázali splniť cieľov držateľného rozvoja. A rovnako budú potrebné ďalšie aktivity po roku 2030. Ja by som vás rád uistil, že komisia chce stále zohrávať poprednú úlohu v oblasti udržateľného rozvoja, tak interne, ako aj v rámci externých aktivít. No, ak mi dovolíte, pani predsednička, rád by som môjho kolegu Gaspara Fontínyho z DG Devco požiadal, aby sa trochu venoval externej dimenzii. Áno, eh, poslanci už čakajú 45 minút a doteraz nemohli klásť otázky. A mňa by sa teda chcela spýtať Gaspara, ešte nás čaká UNEP. Môžete povedať niečo po poslancoch, po poslancoch. Takže mm, teraz vystúpia, vystúpia poslanci a potom môžete vy sa vyjadriť. Isté tu bude množstvo otázok. My sa veľmi dobre poznáme. Pán Thierry Lukas z UNEP na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, e, budem stručný. Chcel by som sa poďakovať za príležitosť poskytnúť e, informácie týkajúce sa platformy viacerých zúčastnených strán. Uvediem niekoľko faktov a čísel. E, naše posolstvo a posolstvo e, nášho generálneho tajomníka Gutiereša týkajúce sa SDK, SDG spočíva v tom, že treba urobiť oveľa viac, treba konať oveľa rýchlejšie. Nemusím tu pripomínať e, tie e, veci týkajúce sa zmeny klímy, o tom hovoríme veľmi často. Ale e, doho- ocitli sme sa v kríze udržateľného rozvoja a dnes je to veľmi badateľné tak vo verejnej sfére, ako aj v rámci EÚ. Takisto je potrebné, aby sme venovali väčšiu pozornosť aj otázke plastového odpadu. Budem hovoriť viac o SDG. Budúci týždeň príde do New Yorku delegácia výboru DB. E, e, Čistá voda je e, veľmi dôležitá, pretože miliarda ľudí nemá prístup k pitnej vode ani k e, adekvátnej kanalizácii. E, posledné údaje týkajúce sa tejto otázky sú skutočne kritické. Eh, čistá energia. 3 eh, miliardy ľudí ešte stále závisia od eh, paliva, ako je, ako je drevo a ďalšie zdroje tepla a kúrenia na DG, DG11 mesta. Mesta to je mikroskop našej chudoby a EU e, nie je z toho vylúčená. Prejavuje sa to všade e, vo svete a hlavne v mestách narastá chudoba detí e, mesta dnes E, predstavujú veľmi veľkú, veľké percento spotreby energie. E, pokiaľ ide o zdroje pitnej vody, e, veľmi veľké percento obyvateľstva našej planéty závisí práve od vody z, zo zalesnených území krajiny OECD zvyšujú e, spotrebu energie a pokiaľ ide o potraviny, veľké percento potravy sa vyhadzuje a mohlo by sa využiť na zásobovanie potravinami obyvateľstva Afriky a iných rozvojových krajín. E, my v Európe strácame veľké percento biomasy. To znamená, že cesta po ktorej sme sa vydali, nevedie k e, udržateľnému rozvoju. Čo sme dosiahli za posledné tri roky? Nie je toho dosť. Poprvé, a predovšetkým potrebujeme mať e, pevné referenčné hodnoty, na základe ktorých by sme mohli informovať o dosiahnutom vývoji. Po druhé, e, veľmi dôležitá je zásada univerzálnosti potrebujeme konať teraz, potrebujeme politické opatrenia, a komisia bude na túto problematiku klásť veľký dôraz. Chcel by som sa poďakovať za e, to, čo ste urobili ako e, partneri DG v Európskom parlamente. Potrebné je zabezpečiť účasť všetkých ľudí, aby sme pre mladých ľudí zabezpečili eh, lepšiu budúcnosť, ale samotný diskusný dokument nestačí na to, aby sme riešili krízu v oblasti udržateľného rozvoja. Eh, eh, v diskusnom dokumente sa bude hovoriť o tom, čo sa dosiahlo a aj na úrovni EÚ. Ďakujem, bolo by dobre, keby ste mohli tieto svoje údaje, ktoré ste tu predniesli, e, sprístupniť a dať k dispozícii. Teraz odovzdávam slovo pani Valian, ktorá bude predseda tejto časti nášho zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu celý rad kolegov, ktorí majú záujem položiť otázky. Ako prvý to bude pán Líc. E, volám sa Líc, som členom skupiny SAD, som z Nemecka. Um, Ďakujem vám za informácie o, o, týchto, o vytvorení tejto platformy a som pánovi Lukasovi veľmi vďačný za jeho jednoznačné vyhlásenia a výzvu, aby sme uh, pohľad Európy zahrnuli do riešenia týchto otázok. Nie som si istý, že e, sa to už udialo. Hovorili ste o diskusnom dokumente. Ehm, máme veľmi silné ukazovatele e, svedčiace o tom, že systém podávania správ ešte treba e, dopracovať, že sa ešte stále učíme a že e, e, tento systém podávania správ musíme zlepšiť. Mám tu dve otázky Poprvé, otázka, týka sa, ktorá sa týka, týka diskusného dokumentu, povedal, reflection paper. Povedali ste, že sa na ňom ešte pracuje a že by mal byť e, dopracovaný do konca roka. Bolo by veľmi zaujímavé, keby ste e, spresnili tieto štyri piliere, na ktorých sa má zakladať Minulý rok sa e, vyjadrili jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o ich pozície e, v súvislosti s SDG, napríklad Estonsko a Dansko e, hovorili o otázke textilu. Potom tam boli niektoré veci, o ktorých sa nehovorilo a bolo by zaujímavé, keby ste e, v svojom diskusnom dokumente hovorili aj o textile. E, Nemecko a Dánsko napríklad e, v tomto smere uviedli niektoré príklady. Hovorili ste, že jedna z tých štyroch tém je spotreba Myslím si, že aj to by mohlo byť zahrnuté. Ďakujem, že ste spresnili, že sme e, v roku 2015 e, vyhlásili rok e, rozvoja a tento rok máme nejaké nedostatky, pokiaľ ide o kultúru, ale Zapojili sa rôzne mesta do, do, do tohto programu trvalo udržateľných cieľov. Ehm, a treba, aby sa počet týchto miest ešte zvýšil. Musí sa sem sa tu zapojiť aj výbor regionov. Mesta tu musia zohrať významnú úlohu rok 2022 a možno, že už rok 2021 by mal byť Európskym rokom trvalo udržateľných rozvojových cieľov. Myslím, že by sme mali túto príležitosť skutočne využiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Líc. A teraz pani Schlein. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom. Mám niektoré názory, ktoré nie sú celkom zhodné s prezentáciou komisie. Pokiaľ ide o návrh nových, e, nového viacročného finančného rámca, komisia nevyužila možnosť využiť ho aj ako politický rámec z hľadiska tvorby politik alebo smerovania finančných prostriedkov. Ale SDG nestačia. Je potrebné napríklad vypracovať nový finančný nástroj, ale ten finančný nástroj, ktorý my máme, sa snaží presadzovať skôr politické priority EÚ než ciele trvalo udržateľného rozvoja. Tieto ciele by teda mali byť vnímané ako rámec alebo ako cieľ, ku ktorému chceme smerovať. Takisto by mal odrážať politickú zaangažovanosť EÚ na dosiahnutí týchto cieľov do roku 2030. Ja mám totiž veľké obavy, keď bola táto agenda prijatá v roku 2015, všetci sme veľmi pozitívne vnímali agendu ako príležitosť na zlepšenie, ale dnes sa ten svet zmenil. E, objavili sa veľkí aktéry, ktorí sa snažia vymaniť alebo odstúpiť od svojich záväzkov a myslím si, že EÚ by mala zostať lídrov, lídrom pri dosahovaní týchto ambicióznych cieľov. Takisto, ako by sme strácali zo zreteľa všeobecný rozvoj, skôr sa zameriavame na krátkodobé politické ciele, ako je napríklad riadenie migračných tokov my od samého začiatku roku voláme po eh, všeobecnej stratégii EÚ na realizáciu tejto agendy. Ešte stále ju nevidíme. Takisto potrebujeme silný monitorovací mechanizmus s ukazovateľmi, ktoré dokážu merať vzdialenosť medzi eh, cieľmi a súčasnou situáciou EÚ by mala starostlivo posúdiť dôsledky politík pre trvalo udržateľný rozvoj, predovšetkým v rozvojových krajinách, napríklad pokiaľ ide o dôsledky našej fiskálnej politiky. Takisto e, musíme zabezpečiť e, inkluzívny proces. Ja podporujem túto platformu v nádeji, že e, tento celý kontext dokáže zohľadniť. A napokon nechcem pôsobiť veľmi pesimisticky, ale e, v tejto diskusii je zapojených príliš málo aktérov e, a to neplatí len pre komisiu, ale aj pre Európsky parlament. Potrebujeme urobiť e, oveľa viac. Máme niektorých kolegov, ktorí citlivo vnímajú túto otázku, vrátanie našej predsedničky. Máme ešte niekoľko mesiacov, v ktorých by sme mohli prejaviť svoju tvorivosť, zvýšiť povedomie aj našich kolegov v iných výboroch, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za plnenie týchto cieľov. Musíme ich vyzývať na diskusiu, posielať im e-maily, posielať im materiály o SDG musíme vymyslieť niečo, čo by sme mohli použiť na vyslanie silného signálu ešte pred ukončením nášho mandátu. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi energické a nadšené vystúpenie. Ja vzdielam to hodnotenie, ktoré tu odznelo. Ja takisto som frustrovaný, ale samozrejme tá výzva je obrovská. Máme tu viacero navzájom si konkurujúcich prvkov a musíme si položiť otázku, ako tú trvalú udržateľnosť zaintegrovať do všetkých e, rozhodnutí Európskej únie. Ďakujem e, rečníkom a skutočne ma potešilo, keď som počul, e, že sa pracuje aj na otázke monitorovania a že čoraz viac krajín podáva svoje národné správy. Je už veľmi málo členských štátov, ktoré nepodali správy a dúfam, že do budúceho roka ich bude čo najviac. Treba poukázať na to, že teraz sa e, platforma v rámci parlamentu stretáva poprvýkrát. Ja som bol spravodajcom pre správu o SDG v parlamente a jedno z našich odporúčaní bolo, že aby parlament bol sídlom platformy e, viacerých zúčastnených strán. E, som veľmi rád, že sa e, začala táto E, spolupráca e, tejto platformy s e, parlamentom a možno, že bude potrebné tento vzťah ešte väčšmi formalizovať. My sa týmto dostávame k bodu, kedy sme prelomili 5-ročný politický rámec, ale je to dôležité vzhľadom na naliehavosť situácie budúci rok nebude e, zostavená delegácia tohto parlamentu vzhľadom na voľby a skutočnosť, že EÚ musí podať správu o svojom vlastnom pokroku. Neviem, ako prelomiť tento 5-ročný politický cyklus. Je potrebné, aby sme budúci rok zabezpečili nejakú reprezentáciu. Hovorili ste aj o výbore regionov e, a o potrebe ukazovateľov. Možno, že Eurostat by mohol byť zapojený do tohto procesu a ponúknuť niektoré modely. A pokiaľ ide o e, viacročný finančný rámec, jeho súčasťou je aj podpora udržateľnosti, ale myslím si, že rámec nie je dostatočne e, koherentný. A m, napríklad nezabezpečuje útrom používania niektorých typov palív a e, podobne. E, e, to znamená, že sa tu potlača potreba zabezpečiť horizontálnu koordináciu ešte nás čaká veľmi dlhá cesta, pokiaľ chceme skutočne dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili. Pani Hautala, ďakujem. Ja si myslím, že to bola vynikajúca iniciatíva, eh, organizácia tejto diskusie. Eh, nemáme tu veľmi veľa ľudí dnes, ale je potrebné, aby sme sa rozhodli, akým spôsobom tento parlament bude implementovať a ďalej rozvíjať agendu 2030. V súčasnosti eh, tu máme v Bruseli na navšteve Ahmeda Mohameda, ktorý je námestníkom generálneho, zastupcom generálneho tajomníka OSN. E, je to veľmi dôležitý hráč, zabezpečujúci, aby všetky veci sa hýbali správnym smerom. Pokiaľ ide o organizáciu implementácie, jasné je, že nemôžeme pokračovať v doterajšom spôsobe činnosti. Je potrebné, že musíme prelomiť limie napríklad 5-ročného finančného cyklu, na čo poukazovali predrečníci. Myslím si, že takým najschodnejším mechanizmom, o ktorom sa hovorilo, Eh, hovorili sme o tom eh, aj s eh, podpredsedami výboru a je to prepojenie tej práce, ktorá sa už v súčasnosti vykonáva v rámci európskeho semestru a jej prepojenie s inými činnosťami. Myslím si, že najreálnejší model ponúka spolupráca medzi e, výborom NV a výborom DV, ktoré navzájom koordinujú svoje úlohy. Budúci týždeň sa má konať fórum na vysokej úrovni a myslím si, že to je správna prax. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, ako zabezpečiť koherentnosť internej a externej implementácie e, tieto dve polohy sa niekedy veľmi navzájom vzdialujú. A pokiaľ ide o fórum na vysokej úrovni týkajúce sa externej politiky, tak e, myslím si, že je potrebné venovať pozornosť aj internej implementácii. Možno, že na jeseň by nastala vhodná chvíľa pre tento parlament zorganizovať diskusiu s národnými parlamentami. E, možno, že by sme mohli výjsť s iniciatívou, aby sme minimálne v rámci týchto dvoch výborov zorganizovali takéto spoločné stretnutie. Samozrejme, nemožno pochybovať o naliehavosti vízie, pre ktorými stojíme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Z dôvodov solidarity s tlmočníkmi Európskeho parlamentu budem hovoriť teraz po holandsky. Keď e, chceme veriť európskym vládám, tak e, to, čo hovoria, vyzerá tak, že sme na najlepšej ceste plniť kritérii. ale pozrite si napríklad Holandsko, tam vyzerá realita úplne inak. V Holandsku napríklad viaceré z týchto cieľov nestačia. Stále viac vidíme, že je stále viac chudobných, stále viac nedostatku, pokiaľ ide obnoviteľnú energiu a emisie skleníkových plynov takisto sú vyššie ako v iných krajinách. Holandsko ako aj Európska únia ako celok urobili málo na to, aby tieto problémy riešili. Dnes však pokážem predovšetkým na obnoviteľný cieľ 12, prechod k udržateľnému systému spotreby a hospodárske Obehové hospodárstvo je síce dobrým krokom, ale pravdepodobne nestačí, pretože predovšetkým naša spotreba mesa a rýb je pre životné prostredie veľmi škodlivým a to vedie k tomu, že milióny zvierat zbytočne trpia a takisto sa využíva veľmi veľa antibiotík, pesticídov, jedov a nakoniec to všetko skončí aj v ľudskom tele. 70 pitnej vody napríklad sa využíva na chov zvierat. 1 kilo bravčového kost stojí 40 tisíc litrov vody. A napríklad produkcia mesa je takisto zodpovedná za 30 celosvetových emisí skleníkových plynov a 10 miliard ľudí by sa dalo uživiť so súčasným množstvom plochy na poliach, ale nemôžeme plitvať tým, že budeme naďalej podporovať živočišnú produkciu. Musíme prejsť skôr na rastliny, to bude zdravšie pre planétu aj ľudí. A mňa by zaujímalo, čo urobí komisia na to, aby podporovala kontinuálne rastlinnú výrobu, ako chce dosiahnuť tento cieľ číslo 12, pretože s novou polnospodárskou politikou Európskej únie napríklad komisia zostáva na starej ceste a podporuje ďalej teda aj živočišnú výrobu. A v tomto kontexte by som poukázala aj na cieľ číslo 6, pretože voda v našich riekach je ešte stále plná e, fosfátov kvôli živočišnej výrobe, čo môžeme napríklad povedať o rybolovných cieľoch a plánoch, kde aj naďalej sa žiada nadmerný lov rýb a dokonca, tu hovoria o legalizácii nadmerného rybolovu. Pozrime sa iba na Severné a Baltské more. Teda v stručnosti, čo urobí Európska komisia v tom zmysle, aby dopady rybolovu a živočišnej výroby na životné prostredie vyriešili. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme aj my, nech sa páči. Pani McEvan. aj ona má otázku, nech sa páči. Predtým, než dostanú slovo naši panelisti. Ďakujem pekne, aby som sa chcela spýtať komisie. Mali sme tu viacerých kolegov, ktorí sa vyjadrili. Ja mám pár otázok a niektoré úvahy. Pokiaľ ide o to, čo komisia bude prezentovať v roku 2019, bolo by dobre mať určitú predstavu, jasnosť toho, čo komisia chce na tom vysokom politickom fóre prezentovať, pretože my vychádzame, posledujeme interné a externé aspekty, ktoré by tam mali byť kombinované. Možno naši hostia zo Spojených národov povedali, že na to, aby sme monitorovali to, či implementujete tieto ciele, potrebujete benchmarky. Rozvíja komisia benchmarky, hodnotiace kritéria. Napríklad CEP povedal, že väčšina členských štátov do budúceho roku budú mať tieto dobrovoľné národné revízie bude komisia sledovať tieto dobrovoľné správy, bude ich porovnávať, robiť odporúčania, vniesie do toho nejakú dynamiku voči členským štátom. Komisia nie je iba nejaká poštová schránka, kde sa tie informácie hodia, ale musí byť zabezpečená analýza, porovnanie, potrebujeme tú dynamiku. Povedala to aj Eli, je to veľmi dôležité táto dynamika, kde multilateralizmus sa spochybňuje, svet vzhliada k Európskej únii a to by tento projekt išiel hore. E, Spojené národy takisto na nás, od nás očakávajú určitú dynamiku a ja viem, Gaspar von Tibis, DG Devko, takisto by sa mal vyjadriť, mohol by nám povedať, možno reagovať na niektoré z tých otázok, ale neviem či ako teda chcete zorganizovať sa navzájom. Pán Harkus, ktorý to koordinuje, generálny tajomník koordinuje tieto európske informácie, ale DigiDevko takisto môže sa k tomu vyjadriť. Gaspar Fontini prvý a potom pán hark, Nech sa páči. Um, thank you, chair. Uh, very briefly. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne poviem pár slov ohľadne toho, ako my pripravujeme tie správy ohľadne toho expertného aspektu, čo súčasť toho podávania správ. My súhlasíme s tým. Ako viete, ten hlavný krok v rámci implementácie externej časti to bola príprava negociačných prvkov a prijatie nových cieľov v rámci rozvoja, čo je našim hlavným rámcom pre rozvojovú politiku. Toto má tu osobito, že sa to týka EÚ a členských štátov v rámci národných kapacít a takisto to odsúhlasil aj parlament. Teraz sme veľmi zaneprázdnení tou implementáciou, transformujeme to do našich programov, do našich správ, do našich výsledných rámcov, do našich medzinárodných dohod, ako teda tá, ktorá má nahradiť dohodu s Kotonou. Takisto pripravujeme správu, alebo to, ako budeme informovať o týchto. Budeme mať spoločnú syntetickú správu, ktorá má obsahovať konsenzus a to bude správa, ktorá by mala vysvetliť to, ako Európska únia a jej členské štáty spoločne podporia a pomôžu rozvojovým krajinám v rámci implementácie týchto strategických agent, v rámci toho európskeho politického koncenzu. Takisto budeme postupovať na základe všetkých dostupných informácií, to je reporting o rozvojovej pomoci, financovanie rozvojovej pomoci, takisto PCD a takisto aj reakcie členských štátov. Je to spoločná správa s súčinnosti členskými štátmi a toto môže mať dopad, si myslím, na spôsob, ako my chceme sa uberať smerom k jednotnému prístupu, pokiaľ ide o tie dobrovoľné správy, teda aspoň pokiaľ ide o tú externú časť, pretože nakoľko my budeme podávať správy ohľadne udržateľných cieľov aj o implementácii toho koncenzu, toto istým spôsobom poskytne určitý náhľad to, ako môžeme tie správy koncipovať a možno to teda bude potom reflektované aj v rámci jednotlivých revízií za členské štáty. Takže my to vidíme ako určitý základ pre spoločné kroky, aj pokiaľ ide o podávanie správ za externú stránku tohoto koncenzu. Ja by som takisto chcel povedať, pretože tu oznela otázka, aj pokiaľ ide o PCD, politická koherencia pre rozvoj, to je spojené eh, aj s externým a interným aspektom. Chceme lepšie pracovať a možno lepšie prispôsobenie na tú stratégiu 2030 tým, že zainkorporujeme tam tú prácu, čo robíme v rámci PCD do normálnych pracovných metód komisie a na to používame existujúce interslužobné, interslužobnú skupinu, pokiaľ ide o agendu 2030 a ciele. Takže dúfame, že Takýmto spôsobom budeme efektívnejší a využijeme politickú koéziu pre rozvoj ako dôležitú vstupnú informáciu pre širší, komplexnejší postup, ktorý bude vlastne tá koherencia, pokiaľ ide o celkový udržateľný rozvoj v rámci týchto postupov. Gaspar sa vyjadril veľmi jasne. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o náš politický rámec, pokiaľ ide o e, podávanie správ v rámci procesu HLPF v rámci roku 2019, toto by takisto malo byť politickým rámcom, v rámci ktorého budeme pracovať a je jasné, že podávanie správ bude integrovaným Podávaním správ bude pokrývať externú a internú dimenziu a tá presná forma, ako to má vyzerať, veľmi sa momentálne na úrovni komisie rokuje aj v rámci SVČ, takže to je niečo, čo sa momentálne doposiaľ ešte nerozhodlo na internej úrovni. To znamená, musíte mať pozhovenie. Budeme vás informovať ohľadne toho, čo komisia a SVČ majú v úmysle. A súčasť toho dokumentu, tam sa pozeráme aj na monitorovací rámec a na to, ako by sa to dalo zlepšiť a je jasné, že nemôžeme iba vymýšľať nové ciele z brucha, pretože ciele sú politicky, vysokopoliticky motivované, sú to rozhodnutia politickej úrovne. A ako viete, z tých diskusí o cieľoch v environmentálnom prostredí to dobre poznáte, takže nemôžeme k tomu pristúpiť ako k nejakému byrokratickému postupu, vyžaduje si to aj politickú diskusiu a my momentálne preskúmávame to, ako by sa to dalo najlepším spôsobom vyriešiť a som proti tomu, aby sme znevažovali úlohu, ktorú zohráva Eurostat v kontexte monitoringu pokroku smerom k plneniu udržateľných cieľov. Eurostat je kľúčový v kontexte kumulatívnych e, statistických postupov a expertízy nielen na európskej úrovni, ale aj v kontexte členských štátov a táto expertíza je teda na úrovni Eurostatu. A ja by som preto iba chcel varovať pred tým, aby sme nevyjadrovali nejakú ľahkovážnu kritiku voči Eurostatu, pretože celá ich práca vychádza z intenzívnej spolupráce s národnými štatistickými úradmi. Ďakujeme pekne. Otázka nebola, že ciele boli stanovené na úrovni e, OSN. Každý členský štát má štatistický úrad, my sa stretneme aj v New Yorku, stretli sme sa pred dvomi rokmi, oni sa venujú týmto cieľom, takže my poznáme tie cieľe. Otázka je benchmarky, ako chcete merať pokrok, kde vychádzate to je niečo, čo nás zaujíma. My poznáme prácu Eurostatu. Nešlo tu o to, aby sme sa venovali iba štatistikám. Čo sa urobí s tými štatistickými údajmi, keď budú k dispozícii? Čo si mi urobiť? Ako to chcete analyzovať? Kde pokážu na slabiny, silné stránky? Či čo napríklad robíme s odpadom? V mojej krajine, Spojenom kráľovstve, napríklad exportujeme plasty do chudobných krajín. To je veľký problém. Takže čo my s týmto robíme? Ako to riešime? Máme nejaké... To urobia sa z toho nejaké politické rozhodnutia, pokiaľ ide o zbieranie týchto údajov. Teda nejde iba o čistý zber údajov. To je to, čo som od toho očakával. A keď by mať tento reflekčný dokument, tak uvidíme, že čo Európska únia spraví, pretože my sme boli tí v New Yorku, ktorí povedali, že my toto chceme robiť, chceme to viesť a 4 roky potom Odtedy musíme jednoducho priniesť výsledky a preukázať to naše vodcovstvo a chceme byť skutočne súčasťou toho veľkého pretlaku, ktorý reprezentuje Európska únia, pokiaľ ide o budúcnosť a ten summit v Rumunsku, tam už by bolo dobré, aby sme mali niečo silné v rukách, aby sme povedali svetu, že sme tu. A kolegovia a kolegyne budeme musieť skončiť naše úvahy Musíme sa poďakovať našim rečníkom. Pani Hautala má pravdu. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako my to posunieme dopredu v budúcnosti. A možno by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, keď sa delegácia vráti z New Yorku, že ako chceme zabezpečiť e, ďalšiu energiu pre tento dokument, možno, alebo ako sa to bude sponzorovať. Otázka je, keď to bude až po Vianociach, tak už parlament nebude mať čas. Mali by sme sa teda zamyslieť nad tým, ako to spraviť a bolo by dobre, ak by komisár Timmermans v parlamente nás informoval, možno by nás mohol informovať na plene, ako ten pokrok v kontexte tohto dokumentu sa vyvíja, pretože očakávam, že už v oktobri budete vedieť, čo sa udeje a bolo by dobre, ak by sme boli do toho zaangažovaní a potom my budeme môcť kontaktovať národné parlamenty vo výbore DV. Sme mali vypočutie s národnými výbor, eh, parlamentami, ale ide tu o kolektívnu snahu všetkých našich krajín. Takže ďakujem vám pekne ešte raz. Je to poprvýkrát, čo tu bol generálny tajomník komisie tu. Je to vždy prospešné. Ďakujeme pekne našim DigiDevku Gaspar Fontini, ktorý takisto prišiel prezentoval veľmi koherentný postup a bolo by dobre, ak by sme mali e, určitý časový harmonogram, kedy to teda bude. Pani Valia, chcete k tomu ešte niečo povedať pred koncom? Ja sa chcem už iba poďakovať a myslím, že to bolo dobre stráviť túto hodinku spoločne a môžeme sa teda pozrieť na to, že čo treba urobiť v rámci tých priorit, ktoré máme. Ešte pred nami veľa práce, sú to dôležité témy, takže tešíme sa už na vašu správu z New Yorku. Ďakujeme pekne všetkým. Končíme zasadnutie, ďakujeme pekne aj tlmočníkom.